Good morning. ladies and gentlemen. Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten von gestern wieder auf und beginnen mit der Abstimmung zum... Dobré ráno, dámy a páni. E, začneme e, a budeme pokračovať e, našou prácou zo včera. Pán Berinsky má slovo, respektíve želá si pán Berinsky slovo k svojej správe? Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. snažil som sa čo najviac, aby som získal čo najširšiu podporu na základe najlepších e, pozícií a kompromisov, ktoré môže vyprodukovať Európske, e, Európsky parlament a v čo najlepšom záujme Európskej únie. A to zahrňa približne dva kroky. Jedným je veľmi prísny a systematický boj proti korupcii a zneužívaniu verejných prostriedkov. Avšak takýto krok musí byť prepojený s politikou, ktorá zabraňuje vytváraniu priestoru na nelegálnu e, činnosť a ktorá čo najlepšie využíva prostriedky Európskej únie. A musíme si samozrejme ako výbor pre kontrolu rozpočtu plniť naše povinnosti voči občanom a kontrolovať, či sú peniaze daňových poplatníkov využívané naozaj čo najefektívnejším e, spôsobom. A pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili, boli práve poháňané vpred e, touto našou e, snahou. Dúfam, že dostanem e, podporu výboru v tomto bode. Pán, pani kolegyňa Ayala Sender, Ines, máte slovo. <clears throat> Gracias, presidenta. Lo siento por la voz. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, ale strácam trochu hlas. Predtým, než začneme hlasovať, chcela som sa ospravedlniť. Nebola som prítomná na diskusie pre absolutórium komisie, takže som vám iba chcela dať informáciu o pozícii našej skupiny Mali sme trochu odlišnú pozíciu od tej, ktorá bola prezentovaná, takže to by som si chcela ujasniť. Nebola, nevzťahovalo sa to špecificky na hlasovanie, ale na prezentáciu zo včerajšieho dňa. Nemohli sme sa aj zúčastniť, pretože sme sa zaoberali Junckerovým plá- plánom. Nie som si celkom istá, že som všetkému e, rozumela, Myslím si, že to môžeme ešte prehlbiť teda bilaterálne. Môžeme teraz ešte povedať e, k hlasovaciemu list, zoznamu, že toto je veľmi komplikovaná záležitosť, e, pretože viacerí e, členovia z rôznych skupín predložili veľmi podobné, ak nie rovnaké pozmeňujúce návrhy. Nie som s tým veľmi spokojná. Prejdeme teraz na hlasovanie. Bude to komplikované. Budeme hlasovať o kompromisných návrhoch a otázka je, či kompromisné návrhy ako také vôbec e, pripustíme. E, budeme hlasovať o pripustení kompromisu a potom o samotnom kompromisnom návrhu. Začneme kompromisným návrhom 1. Kto je za, aby sme ho pripustili na hlasovanie? Kto je proti? Perdone, presidenta Ospravedlňujem sa, pani predsednička. Nechápem celkom, o čom hlasujeme, keď hovoríme o pripustení na hlasovanie. Pretože tieto kompromisné návrhy už podporili rozličné skupiny. Pokiaľ sú podporené viacerou ako jednou skupinou, by potom by mali byť súčasťou hlasovacieho zoznamu. Takže nerozumiem, o čo nám ide. Mali by sme hlasovať priamo o kompromisných návrhoch toto je prvýkrát e, za 10 rokov, čo som poslankyňou, kedy o tom e, počujem. V prvom rade musíme hovoriť o prípustnosti týchto návrhov, aby potom nevytvárali akékoľvek problémy pri samotnom hlasovaní o kompromisných návrhoch. Áno, mali sme lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhoch a po, tomto, po tejto lehote sú vypracované kompromisné návrhy. Tieto kompromisné návrhy e, boli diskutované e, počas dlhých týždňoch a všetci sa na nich zhodli, minimálne viac ako jedna skupina. Nechápem celkom, e, v čom spočíva váš problém. Neviem, prečo by sme sa teraz tu o tom mali baviť na plenárke máme problémy, keď sú kompromisné návrhy predkladané po termíne, pretože tam sú naozaj veľmi úzke časové lehoty, avšak tieto kompromisné návrhy e, boli prediskutované počas dlhých týždňov. A lehoty, a to hovorí plenárka veľmi jednoznačne môžu byť predkladané aj počas rozpravy, ale to je iba na dni, kedy sa koná plenárka. A nie je to prípad, e, v ktorom sme tu a dnes. Každý, každá skupina môže predložiť e, svoj návrh. Áno, ja som to tiež e, tak pochopila. Dobre, kompromisný návrh číslo 1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Budeme hlasovať elektronicky. Elektronické hlasovanie. Hlasujte elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Okay, den zählen wir noch, hinterher noch dazu. Genau. So. Ja. Also, 17 zu 17 ku 6, takže je to jasné. Kompromisný návrh prijatý, kompromisný návrh číslo 5, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 9. Za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Kompromisný návrh číslo 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 11, pán Saláma. Ja mám námietku k tomuto kompromisnému návrhu, pretože kompromisný návrh 11 nie je nič viac než ústny pozmeňovací návrh zo strany e, spravodajcu a ide proti línii výboru a ostatným jeho členom. Budeme hlasovať o pripustení kompromisného návrhu na hlasovanie. Kto je za hlasovanie o návrhu? Budeme musieť hlasovať elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. kompromisný návrh nie je pripustený na hlasovanie. Pani predsedníčka, súhlasím, že by sme pravdepodobne mohli, mohli revidovať pravidlá, ktoré sa týkajú pre kompromisných návrhoch, avšak eh, hlasujeme o mm, prípustnosti kompromisného návrhu. Nemyslím si, že môžeme kritéria na základe nejakých eh, historických podkladov a prečo a ako hlasuje eh, tento výbor. Mali by sme hlasovať na základe eh, väčšiny a môžeme samozrejme zmeniť zasadací poriadok. My sme jednoducho politici, väčšina a menšina v parlamente sa mení, takže pokiaľ existuje iné stanovisko v parlamente, aj väčšinové, tak to vyhrá. Podobná situácia nastala aj na iných výboroch. Je to naozaj záležitosť eh, väčšiny. Ale, ale nemôžeme to jednoducho robiť na základe predchádzajúceho zasadajúceho výro, eh, poriadku. Áno, myslím si, že eh, to je aj otázka kredibility výboru. Áno, máte pravdu nemôžeme meniť naše praktiky ani naše stanoviska z jedného dňa na druhé. Je to záležitosť sekretariátu, ktorý umiestňuje kompromisné návrhy na hlasovací zoznam. Nemôžeme tu mať jednoducho kompromisné návrhy a hlasovať, či budú e, pripustené na hlasovanie. Môžeme o nich iba hlasovať, keď už ich e, sekretariat umiestnil na hlasovací zoznam. Neexistuje spôsob, ani diskusia o tom, či toto je prípustný postup. Pretože jeden pohľad je, že tento kompromis nie je úplne v súlade s našim predchádzajúcim e, postupom, ale jednoducho ho nemôžete vyhodiť z hlasovacieho zoznamu. Aj tu nám e, pomôže pohľad do e, rokovacieho poriadku parlamentu a tu v odseku 4 iba predseda že iba predseda môže rozhodovať o tom, či sa bude hlasovať e, o kompromisnom návrhu a či tento kompromisný návrh bude odstránený alebo bude súčasťou hlasovacieho e, zoznamu. A to rozhoduje parlament väčšinu. E, väčšinu. Ale toto je úplne iná situácia. Toto je situácia, ktorá nastáva na plenárnom zasadnutí, pokiaľ bol pozmeňovací návrh E, predložený na poslednú chvíľu. Toto nemá nič spoločné s prácou výboru. Ja vám musím bohužiaľ povedať, že tu je ďalšie ustanovenie, ustanovenie 109 kde sa hovorí, že e, zasadací poriadok je, e, plenárky je aplikovateľný na zasadnúci výboru. Takže bohužiaľ hlasujme o kompromisnom návrhu 12, kto je za, kto je proti,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 Dobre, skontrolujeme si druhú časť eh, pozmeňujúceho návrhu 14. Uzatváram hlasovanie. 17 za prijaté. Pozmeňujúci návrh 15. Je tu ústny pozmeňovací návrh číslo 1, predložený spravodajcom. Čiže pozmeňovací návrh 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 16, je tu ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. By som sa chcela vysloviť proti, pretože e, kto je za pôvodný pozmeňovací návrh? Hlasujeme o pôvodnom pozmeňovacom návrhu návrhu číslo 16 a nie o ústnom pozmeňovacom návrhu spravodajcu, kto je za pôvodný návrh 16, e, kto hlasuje proti, zdržali sa. Je tu ústny pozmeňovací návrh predložený spravodajcom k pozmeňujúcemu návrhu 16. budeme teraz hlasovať eh, o pôvodnom návrhu číslo 16, čiže tým pádom proti eh, ústnemu pozmeňovacomu návrhu eh, spravodajcu. Pokiaľ ste nevedeli, o čom hlasujete, môžeme to hlasovanie zopakovať, aby sme neurobili niečo nekorektne. Kto je za pôvodný návrh číslo 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem. Pozmenujúci návrh 17 je technického charakteru, o tom nemusíme hlasovať. 18 a 19 odpadávajú prostredníctvom kompromisného návrhu číslo 3. Pozmenujúci návrh 20 pána Makolaja a Mia. Je tu ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. E, budeme teraz hlasovať o pôvodnom návrhu e, číslo 20 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu spravodajca, kto je za, kto je proti zdržali sa, čiže už na vrch prijatý. na vrch 21 kolegu Bačity sa, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Potom je pozmeňujúci návrh 22 e, pána Maková a mia. Je tu opäť e, pozmeňovací na ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. E, kto, by, kto chce hlasovať za pozmeňovací návrh pôvodný, za, proti, budeme hlasovať eh, elektronicky o pôvodnom pozmeňovacom návrhu 22. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je prijatý. Kompromisný návrh 5, eh, na základe ktorého odpadáva pozmeňujúci návrh 23, potom pozmeňujúci návrh 24 a 25 majú pozmenujúci návrh od kolegu Veliho. To budeme považovať za dodatočný pozmeňovací návrh, takže môžeme hlasovať o e, dvoch. E, môžeme teda považovať e, pozmeňovací návrh e, kolegu Veliho ako dodatočný pozmeňovací návrh k pozmeňujúcemu návrhu 24-25, takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrh kolegu Valiho, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. tým sme hlasovali aj proti pozmeniu, ústnemu pozmenujúcemu návrhu číslo 4 e, správodajce. Pozmenujúce návrh 26 a 27 odpadávajú kvôli prijatiu kompromisného návrhu číslo 4. Aha, zdá sa, že pozmeňujúci návrh 26 neodpadáva. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pri pozmeňujúci návrh 29, sa podporuje, kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúce návrh, návrh 34 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 35 v dvoch častiach. Prvá časť v troch častiach. Kto je za prvú časť, kto je proti, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si. Eh, pozmeňujúci návrh 36. Tretia časť. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 37 odpadáva, cez kompromisný návrh číslo 4. Avšak musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 37C. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 38. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Budeme hlasovať elektronicky k návrhu 38. Uzatváram hlasovanie prijatý pozmenujúci návrh 39 a 40. Pozmenujúci návrh je 39 je v kompromisnom návrhu 5 už obsiahnutý a k 40 je e, k nemu je, orál, e, je ústny e, pozmeňovací návrh spravodajcu, proti ktorému som, takže budeme hlasovať o pôvodnom v návrhu. Pozmeňujúci návrh 41, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté 42, kto je za, kto je proti. To si skontrolujeme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 42. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. si návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 44. Je tu ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Preto dávam hlasovať o tomto návrhu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prvý návrh má väčšinu. und siebenundvierzig ďalej kompromis 6 pokryl predošlé pozmeňujúce návrhy, teraz 48. E, Máme tu jeden zoznam, ktorý nie je celkom spolahlivý, až po pozmeňujúci návrh. Teraz pozmeňujúci návrh 53 e, za, proti, zdržali sa, príjima sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 55 je pokryté sedmičkou. 56 za, proti. To si musíme preveriť elektronicky. 56 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 57 a 58 spoločne. 57 spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. O 58 hlasovať nemusíme, lebo je to technický pozmeňujúci návrh. 59, kto je za? Zamieta sa. 60, 61, 62, 63 a 64 a 67. To všetko pokrie kompromis, kompromis číslo 9. Teraz 65. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa? 66 za? Proti? Prijíma sa. Pozmenujúci návrh 68, ústny pozmenujúci e, návrh pána Valiho. Vzťahuje sa k pôvodnému textu pána Marinesku. Takže dávam na hlasovanie ústny pozmeňujúci návrh pána Valiho ako doplnok. Kto je za, proti, stržal sa niekto, príjima sa. A pôvodný pozmeňujúci návrh 68, kto je zaň, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Slovo má kolega da Jong. Podľa mňa eh, ak je proti jediný člen výboru proti takému pozmeňujúcemu návrhu, tak vypadá, ale tak ja si nemyslím, že by tu teraz bola e, väčšina za či proti. Jednoducho boli ľudia proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu a taký musí vypadnúť. Ja som ale nepočula jediný hlas, ktorý bol proti. Kvôli proti devine ústnej, ústnej pozmeňujúcej poznámke. Nikto sa nesťažoval nikto nemal námietky. Je tu množstvo pozmícií návrhov, preto by sme pri ku každému mali e, zniesť e, námietku. Takúto možnosť máte teraz opakovane napríklad pri 69. Teraz 69. E, Môžem vám k tomu len toľko povedať že je tu uh, ústny pozmeňujúci návrh o uh, EPP. Ak proti tomu nikto nič nemá, tak o ňom budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Potom ďalej 70 za, proti, stržal sa niekto, zamieta sa. 71 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 73, o tom musíme hlasovať, pretože 11 sa e, nezrealizovala, kto je za. Proti, to si musíme elektronicky preveriť. E, pozmeňujúci návrh 73. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 74 za, proti. To tiež e, si musíme vyjasniť elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa ďalej.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 80 po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto. To si musím ešte elektronicky vyjasniť. 80 druhý ča, druhá časť. Končím hlasovanie. Príjima sa pozmenujúci návrh 81. Za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 82 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 83 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 84 v piatich častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, Zdržal sa niekto. To ale musíme preveriť druhú časť e, tej, pod toho pozmeňujúceho návrhu 84. Končím hlasovanie. Príjima sa. Tretia časť. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Štvrtá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Piatá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmenujúci návrh 85 za. Je to veľmi neprehľadné, takže si to overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 86 vypadáva. 87 v dvoch častiach. Za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 88 za. 88 za. Proti. Zdržal sa niekto. To musíme preveriť elektronicky. 88. Končím hlasovanie. príjma sa. 89 e, vypadáva jednotka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, o trojke sa nehlasuje, 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 7. O sedmičke hlasovať musíme. 7 za, proti. To si musíme e, preveriť elektronicky, túto sedmičku. Končím hlasovanie. Príjma sa. 8 a 9 10, 11, 12 a 13 to všetko pokrýva kompromis dvojka. Regi jednotka za, proti, prosím elektronicky, regi jednotka. Končím hlasovanie. Príjima sa. Regi 2 za, proti, Elektronicky to chceme ešte raz preveriť. Trošku pozmenené, ale prijíma sa. Regi 3, to už je pokryté. Regi 4 a 5, to pokrýva kompromis 7. Regi 6 pokrýva desína. Regi 7 sa nehlasuje. 7 a BC sa nehlasuje. Regi 8 za. Proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Libe je... Nie, nie, nie. Libe jednotku tiež sme vybavili. Libe 2. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Libe 3 a 4 e, pokrýva 12. Kompromis. Libe 4. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Libe 5 O tom sa nehlasuje. Libe 6 za, proti, zrel sa niekto, prijíma sa. Libe 7 pokrýva devina, kompromis 9. Teraz úvodné ustanovenie A. Libe za, proti, zdržal sa niekto. Libe B za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz sa dostávame k elektronickému hlasovaniu o celom návrhu správy, takto v pozmenenom. Hlasujeme prosím elektronicky. Končí hlas, končím hlasovanie. 27.0, e, to je naozaj veľmi jasné, k tomu blahoželáme spravodajcovi. Der nächste.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 krátkosti e, z, e, z mojej strany celá táto vec e, reformy priniesla úspechy, sú tu určité slabiny, pokiaľ ide o vnútornú organizáciu, niektoré členských krajín, zo strany členských krajín. Sú tu niektoré pozmenenia, ktoré sa odzrkadľujú aj v tomto hlasovacom zozname. Ines. Rada by som len avizovala, že sa chcem k, k, k odseku 6 e, prihlásiť, ak by bol problém. Začníme. 7 za, proti, Rada by som vedela, kto je za čo. Za teda ešte raz? Proti. Väčšinovo prijatý. 8 za. Proti. To musíme pre- urobiť elektronicky. Pozmeniť si návrh číslo 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 10 za, proti, to je trošku chaotické, elektronicky o pozmeňujúcom návrhu číslo 10, elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 11. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 12. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 13. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Bola tu väčšina za. Príjma sa teda. 14. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Slovo má ešte raz pani kolegyňa Sender. Nie, predsa len 15 za, proti. Mohli by sme to urobiť elektronicky, myslíte? O pozmeňujúcom návrhu číslo 15. Zamieta sa. 16. Za. Proti zdržal sa niekto, rovnaká väčšina. Zamieta sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, rovnako zamietnuté, 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 20 za, proti, Preveríme to elektronicky. Podľa mňa je to síce zamietnuté, ale skúsme. Končím hlasovanie. Pri, tesne sa to prijíma. Dobre, že sme to preverili. 21 za, proti, zdržal sa niekto, väčšinovo sa prijíma, 22 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmejúci návrh 23, prvá časť, za, elektronicky, 22, prepa, prepačte, 23, prvá časť, prvá časť 23, končím hlasovanie, prijíma sa. 23, druhá časť, za, proti, zdržal sa niečo, týma sa. Tretia, tretia časť 23 za. Proti. To si musíme preveriť elektronicky. Tretia časť, podľa mňa je to tesne zamietnuté. 23. Končím hlasovanie. 14.13. Príjima sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 25 za. Prosím, elektronicky 25. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A to veľmi e, dôrazne. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie A. E, pozmeňujúci návrh číslo 1. Prvá časť za proti, zdržal sa niekto. príjma sa druhá časť, za, proti, zamieta sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 4 za, proti, To by sme mohli skúsiť elektronicky. Štyrka, teda elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa tesne. Peťka za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa, myslím, e, rovnakou väčšinou. Skúsim elektronicky ešte raz pozmeňujúcim návrhom. 5. Končím hlasovanie. Zamieta sa rovnakou väčšinou. 6. Za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Teraz návrh ako celok. Ešte ste chceli preveriť 6. Teraz to ale bolo podľa mňa ešte jasnejšie než predtým. Končím hlasovanie. Prepačte, prepačte. Šestka sa prijíma. Prepačte, niekedy je zlý prehľad o tom, kto ako hlasuje. Teraz hlasovanie o stanovisku ako celku elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. 25 k 2, takže e, blahoželáme spravodajcom a ďakujeme im za odvedenú prácu. Kolegyňa, ešte vy? Len taká krátky, krátka poznámka. Vychádzam z toho, že u hlasovaniu celého zoznamu je tomu tak, že sekretariát nám to e, poskytol po rozhodnutí spravodajkyne. toto, čo je tu vytlačené hrubým, I recommend a tak ďalej v angličtine, tak by sme tu bol názor spravodajky nevždy v prvom riadku a to nie je podľa mňa vždy nevyhnutné. Nemusíte nás tu takto poučovať. To by mohlo totiž niektorých poslancov i ovplyvniť. V pozmicom návrhu samotnom je napísané e, e, reject, na čo sa tam potom ešte píše, keď ona hovorí I reject, ja zamietam. Môže sa to premie, premiešať. Ďakujem. Ja, ich kann aber auch verstehen, wenn natürlich ein Berichterstatter mal versucht, sein... Áno, e, chápem aj to, že spravodajca sa snaží vysvetliť svoj zoznam. Keď sa nezaoberáte témou, môže to byť dobrá pomôcka. Mne to tak prišlo. budeme určite môcť uvažovať o tom, ako by sa hlasovacie zoznamy so mohli lepšiť. A teraz sa dostávame k návrhu vyskapa Petriho Sarvamu k balíčku mliekárenskému. Chce sa spravodať sa viac slova. Nie je tomu tak? Tak potom, e, ak ste pripravení, môžeme hneď začať s hlasovaním. Antrag Nummer 1 dafür. Pozmienujúci návrh 1, kto je za? Pozmienujúci návrh 2. Môžeme hlasovať v bloku od pozmienujúceho návrhu 2 až 10? Nie. si návrh 2, kto je za? Kto je proti? Môžeme hlasovať elektronicky o pozmienujúcom návrhu 2. Otváram hlasovanie, uzatváram ho. Mm ja som to naozaj nevidel, ale je to jednoznačné. E, Pozmienujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, e, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 6, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7, za, proti, zdržali sa Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11 eh, eh, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, eh, prijaté. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Budeme hlasovať o stanovisku ako celku. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 26 k 0. Gratulujeme eh, spravodajcovi za veľmi dobrý výsledok. Eh, to nás privádza na koniec dnešného hlasovania. Chcela by som sa vám eh, poďakovať za hlasovaciu disciplínu. Budeme pokračovať naďalej v našom programe. Budeme teraz pokruč, pokračovať. Budeme pokračovať ďalej absolutórium. Entlastung anderer Institutionen. Absolutorium ostatných inštitúcií. Dneska máme správu za Radu a Európsku radu. A Und, wir, ich gebe dem, so, genau. A Please, please, we need to go ahead. Prosím, utište sa, potrebujeme pokračovať ďalej s našim programom. Ďakujem veľmi pekne. Spravodajca dostáva slovo, pán kolega Čarnecký, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcela, e, chcel zaželať e, lepšie zdravie pani Sender. I will try to... Pokúsim sa zhrnúť správy a to tak, že uvediem len tie najdôležitejšie veci, teda budem hovoriť veľmi stručne. E, súdny dvor Európskej únie e, uviedol, že zrušenie e, konkrétneho tribunálu nie je riešením. Konania sú príliš dlhé, najmä na Všeobecnom súde. sú tu synergie týkajúce sa interpretácie, aby sme dosiahli potrebný výkon. A to je veľmi dôležité. E, potrebujeme lepšiu geografickú rovnováhu na úrovni stredného a vyššieho manažmentu. Môžem povedať ešte raz teda, že geografická rovnováha na úrovni stredného a vyššieho manažmentu. A nakoniec, čo ešte potrebujeme, sú pravidlá, ktoré riadia Eh, eh, počet prípadov. Európsky dvor auditorov. V tejto súvislosti je dôležité zlepšiť kvalitu auditov na miesto teda množstva kvantity. Je potrebná flexibilita, prispôsobiť audity aj na nečakané záležitosti Navyše súd by mal skrátiť priemernú dobu trvania prípravy správy. Ďalej potrebujeme tiež odporúčania a nakoniec opäť lepšia geografická rovnováha na úrovni stredného a vyššieho manažmentu. Tentokrát to nebudem opakovať, ale poviem, že Carteginam delendam SM. Rada Európskej rady. Navrhujeme, aby návrh správy bol odložený, pretože ešte potrebujeme odpovede na naše otázky. A v tejto súvislosti sa nič nezmenilo. Chýba nám množstvo dokumentov, najmä pokiaľ ide o, politiku rady. E, hospodársky a sociálny výbor. Tu je veľký, e, veľký priestor na nevyužité tlmočnícke služby Eh, rozhodnutie tribunálu, ktoré bolo vydané 22. maja 2014, odsudzuje EHSV za porušenie Chartu základných práv EÚ pri prepustení jedného pracovníka v roku 2013. Na záver ESVČ, eh, e naša obľúbená inštitúcia, v prvom rade musím povedať, že náročná administratíva by mala byť zjednodušená na základe rozhodovacieho procesu. Ehm, režim osobitného z reprezentanta nie je jednoznačný, sú tu nejacné kompetencie. Ďalej je potrebné zvýšiť profil personálu delegácií EÚ. Lepšia geografická rovnováha je potrebná a navyše sú tu problémy aj v riadení, v správe budov, ďalej synergie v rámci ESVČ, delegácie na spoluprácu s krajinami sú potrebné, taktiež konzulárne služby treba vylepšiť. Dámy a páni, budem čakať na vaše pripomienky, pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. No, Pán Čarnecký, to bolo skutočne stručné. Ja som to chcela robiť po jednom, ale vy ste to robili všetko naraz. Vráťme sa trošku. Áno, zracionalizovali ste to. A to nie je problém, samozrejme. Ale by som sa chcela k ním vrátiť po jednom, ak je to možné. Ak sa kolegovia samozrejme chcú vyjadriť ku všetkému naraz, môžu. Máme tu Európsku radu, Auditorský dvor, EISVČ, EHSV, ombudsmana a úradníka pre e, ochranu údajov. Takže ďakujem pekne. Myslím. Der Kollege Schanetzky hat Kato äh, den Älteren ähm,